Týmto sa dostávame e, ku úplnému koncu dnešnej rozpravy. Zajtra na poludne prebehne hlasovanie. Schôdza začne zajtra vo 4. 20. mája od 10. 10. do 13. a potom